Kolegovia, poprosím vás, usadte sa ešte raz. Chceli by sme začať, je veľmi obťažné pracovať za takých podmienok, keď eh, nie ste na svojich miestach, takže vás poprosím, aby ste sa usadili. Rád by som vám hneď na začiatku vysvetlil, teda predtým ako začneme, to, že máme tlmočenie do mnohých jazykov. S výnimkou jedného, pokiaľ viem, teda všetky jazyky sú k dispozícii a musíte si vybrať ten príslušný kanál aby ste získali ten jazyk, ktorý potrebujete e, do sluchatiek. Mm, máte tiež e, dokumentáciu, ktorá sa týka štokholmského programu a všetkých zvyšných tém e, sú na začiatku, na vstupe do sály. Do budúcej parlamentnej práce by ste ju, túto dokumentáciu mohli použiť, takže prosím, Zoberte si všetky dokumenty, buď teda teraz alebo neskôr. A teraz by som chcel začať tým, že vám, vás všetkých privítam, obzvlášť pána Pera Westerberga, ktorý sedí po mojej ľavici. Je to hovorca Rikstaku, teda švedského parlamentu, ktorý bude spolupredsedať e, spoločnému parlamentnému stretnutiu počas oboch dní. Ďakujem pánovi predsedovi za to, že pripravil toto stretnutie spolu s Európskym parlamentom. Všetci, teda zamestnanci parlamentu veľmi tvrdo pracovali v spolupráci s vašimi kolegami a s administratívou. Ďakujem teda všetkým, ktorí pripravili toto, túto schôdzu. Tiež by som chcel srdečne privítať účastníkov z národných parlamentov členských krajín Európskej únie a ako aj, teda aj z kandidátskych krajín členovia z Európskeho parlamentu, aj vás vítam. A zvlášť chcem privítať pána Juana Fernanda Lópeza Aguilara, člena Európskeho parlamentu, ktorý je predsedom výboru LIBE. Európskeho parlamentu a nášho kolegu Lópeza Aguilara, ktorý nám urobí úvod v mene Európskeho parlamentu a v mene Švedského parlamentu. Chcem privítať pána Tomasa Böckstroma, ktorý je poslancom Švedského parlamentu je to predseda výboru pre spravodlivosť. Taktiež e, mu bude patriť časť úvodu a chcel by som privítať aj zástupcov európskych inštitúcií, pána Luka van den Brande, predsedu výboru regiónov a delegácii parlamentného zrúženia Rady Európy. Všetci naši hostia sú srdečne vítaní. Máte teda už e, sluchátka, takže môžem prejsť do svojej materčiny. Pán Westerberg, dámy a páni, milí hostia, vitajte na prvom spoločnom parlamentom zhromaždení Európskeho parlamentu a národných parlamentov v rámci tohto mandátu. Uh, E, Európskeho parlamentu. E, bilaterálne a multilaterálne vzťahy s národnými parlamentami boli vždy e, pre Európsky parlament dôležité. Sme zákonodárcami a sme priamo volení občanmi. Naša spolupráca je zinštitucionálna v rámci Kozaku a táto spolupráca trvá už 20 rokov. Ako veľmi dobre viete, šiesti zástupcovia Európskeho parlamentu sa stretávajú so šiestimi zástupcami každého členského štátu Európskej únie. Máme tiež konferenciu predsedov z národných parlamentov a nedávno sme zaviedli nový nástroj na uľahčenie výmenu, výmeny názorov. Dnes obnovujeme v kľúčovej chvíli našu prácu na dnešnom stretnutí. Je to spoločné medziparlamentné stretnutie, teda Európskom parlamentu a, Euró- a parlamentov e, krajín Európskej únie. únie. Lisabonská zmluva e, m, priklada národným parlamentom aktívnu úlohu na európskej úrovni, vstupy do platnosti e, 1. decembra budúceho roku, teda čoskoro a dnes sme sa tu stretli na tomto medziparlamentnom stretnutí, aby sme vyriešili veľmi naliehavú a dôležitú otázku, a to je štokholmský program. Švedské predsedníctvo rady chce prediskutovať túto tému počas samitu a chce, aby štokholmský program bol prijatý pre našich občanov téma spravodlivosti, bezpečnosti je kľúčová. Diskutujeme o téme, ktorá je kľúčová pre našich občanov. Keď nová zmluva vstúpi do platnosti, budeme mať nové oblasti spolupráce, ako veľmi dobre viete vy z vašej strany, teda národných parlamentov budete overovateľmi e, novej legislatívy na princípe subsidiarity, budete vydávať stanoviská. Európsky parlament od budúceho týždňa príjme e, potrebné nariadenia v tejto oblasti, tak aby sme mohli efektívne e, spolupracovať a začať túto spoluprácu veľmi rýchlo. Prosím, máte na zreteli, že v prípade každého právneho aktu máme 8 týždňov na konzultácie. Snažíme sa um, zladiť e, naše nariadenia predtým, ako vstúpi nová zmluva do platnosti, tak aby to bolo efektívne. Okrem toho je tu byro e, parlamentné, ktoré zavádza sériu nástrojov a táto spolupráca sa teda zabezpečí medzi parlamentnými výbormi. Toto bude nový nástroj, ktorá, ktorý sa nevyužíval v minulosti. Je to nová oblasť spolupráce medzi národnými a Európskym parlamentom. A takto sa zabezpečí priama spolupráca medzi parlamentnými výbormi a dúfame, že takýmto spôsobom budeme schopní pracovať. Moja vízia bola taká, že na takúto dobrú spoluprácu medzi parlamentnými výbormi je najlepšou úvodnou témou parlamentné preskúmanie Europolu a Eurojustu. Toto by bolo dobrým testom takejto spolupráce. Dovolte mi zdôrazniť, že máme spoluprácu v rámci Kozaku, Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Máme spoločné medziparlamentné stretnutia, ako napríklad toto naše dnešné. A teraz zavádzame tretiu oblasť spolupráce na úrovni parlamentných výborov. Teraz prejdem k dnešnému programu. Pripravili sme to spolu so švedským predsedníctvom s cieľom pripraviť nové usmernenia a priority Európskej únie pre parlamentné preskúmanie oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, konferencia predsedov Európskeho parlamentu na stretnutí februári tohto roku v Paríži prijala takýto návrh a sme vďační švedskému predsedníctvu, že podporuje tento návrh a pripravilo toto e, stretnutie v spolupráci s nami. Je to dôležité a naša práca je založená na návrhoch konferencie predsedov národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Na záver môjho, mojich úvodných slov, predtým ako poďakujem spolupredsedovi pánovi Westenbergovi, by som chcel mu dať slovo a možno by nám mohol predstaviť on svoje myšlienky. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení členovia parlamentu, dámy a páni, je pre mňa veľkým potešením, že vás tu môžem privítať z celej Európy na tomto spoločnom parlamentnom stretnutí, kde budeme diskutovať parlamentné dimenzie budúcich európskych oblastí slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, tzv. štokholmský program Dovolte mi najskôr poďakovať predsedovi Buzekovi za úzkú a veľmi kvalitnú spoluprácu a mm, prípravu spoločného parlamentného stretnutia na tejto úrovni. Medziparlamentná spolupráca v Európskej únii je čoraz dôležitejšia a týka sa viacerých rámcov, ako je napríklad Kozák alebo konferencia hovorcov. V roku 1989, pred 20 rokmi, Kozák sa stretol poprvýkrát Národné parlamenty prispievajú aktívne k dobrému fungovaniu a e, demokratickej legitimite Európskej únie. Ako národné parlamenty sme aktívnymi, konštruktívnymi partnermi a pomáhame zabezpečiť, aby opatrenia E, prijaté na európskej úrovni boli tie najlepšie možné. S Lisabonskou zmluvou prichádzajú e, na scénu nové úlohy Európskeho parlamentu. Je to poprvýkrát e, kedy to figuruje v európskych zmluvách. Je tam šesť rôznych spôsobov, akým národné parlamenty aktívne prispievajú k dobrému fungovaniu Európskej únie vo vzťahu k oblasti bezpečnosti, spolupráce a slobody národné parlamenty potrebujú uh, uh, vymyslieť svoje príspevky k, k práci Európskej únie, k, smerom k dobrej implementácii európskej politiky, ako sa budú zúčastňovať na hodnotení činnosti Eurojustu a k politickému monitorovaniu práce Europolu. Úlohy Európskeho parlamentu, národných parlamentov v tejto úrovni sa musia definovať v nariadeniach, ktoré podľa zmlu budú prijaté Európskym parlamentom a radou. Hlavný cieľ nariadenia je definovať štruktúru a pracovné metódy oblasti činnosti a úlohy Eurojustu a Europolu. Následne na to závery konferencie hovorcov parlamentov Európskej únie v Paríži na začiatku tohto roku sa, tu sa zdôraznila úloha národných parlamentov vo vytváraní nových priorít pre európske kroky v hodnotení a monitoringu európskych oblastí bezpečnosti, slobody a spravodlivosti nadväzne na záver, závery konferencie hovorcov parlamentov a je nevyhnutné o týchto veciach prediskutovať členmi parlamentu, aby, ktorí sa s nimi stretávajú na e, dennej báze. Tieto parlamentné stretnutia k štokholmskému programu, teda toto bolo zorganizované, a počas švedského predsedníctva určité aspekty sa už zdôraznili na medziparlamentných stretnutiach stretnutie Kozaku 4. a 6. októbra e, riešilo témy ako hlavné priority švédskeho predsedníctva Európskej únie vo všeobecných politických diskusiách. Medziparlamentné stretnutie 11. a 12. októbra preskúmalo témy e, e, vyrovnaného prístupu k, pra- prístupu k právnej bezpečnosti a v boji proti organizovanému zločinu. Špeciálne sa, e, sa dôraz skládol na, na nelegálny obchod. Toto stretnutie sa nazýva budovanie Európy občanov a budeme hovoriť o niektorých veciach, ktoré si vyžadujú preskúmanie počas rokov 2010 až 14, ale tiež sú tu nové pracovné metódy, ktoré musíme zaviesť. E, Švédsky minister spravodlivosti, e, ministerka spravodlivosti nám predstaví svoju víziu viacročného programu, kde budeme riešiť nové výzvy. Znovu Srdečne vítam vás všetkým a želám vám e, všetko dobré počas e, nášho stretnutia. Ďakujem pekne pánovi predsedovi, hovorcovi, hovorcovi švedského parlamentu, pánovi Westerbergovi za jeho úvod dnešnému programu. Povedali sme, že budeme spolupredsedať tomuto stretnutiu s pánom Westerbergom a rád by som mu dal znovu slovo, aby mohol predsedať nášmu ďalšiemu programu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som privítať pána Juana Fernandesa López Aguilar, člen, člena Európskeho parlamentu, a predsedu výboru LIBE Európskeho parlamentu. Prosím, pán López, López Aguilar, máte slovo, aby ste nám mohli povedať vaše úvodné slova. Dobrý deň prajem všetkým. Je pre mňa skutočným potešením, že sa môžem ujať slova pred týmto spoločným parlamentným stretnutím členov európskych e, národných parlamentných delegácií a Európskym parlamentom. A je to pre mňa česť, že sa môžem ujať slova ako predseda výboru LIBE výboru, ktorý je poverený občanskými slobodami, spravodlivosťou a vnútornými záležitosťami a budem hovoriť o úlohách, e, ktoré nás čakajú. Ehm, predstavím vám svoju krátku víziu práce, ktorá bola vykonaná vo výbore LIBE za posledných niekoľko týždňov v perspektíve prijatia štokholmského programu, čo je program na rozvoj spoločnej oblasti bezpečnosti, spravodlivosti a slobody pre celú Európsku úniu na následujúcich 5 rokov. Ak dovolíte, prejdem na svoju materčinu, aby som sa s vami mohol podeliť o tie hlavné myšlienky, a prácu, ktorú sme urobili doteraz, ale teda najdôležitejšie je je práv, najdôležitejšia je tá práca, ktorú musíme vykonať e, v následujúcich týždňoch e, preto, aby sme dosiahli pokrok a, a urobili rozhodujúce kroky smerom k prijatiu štokholmského programu v perspektíve Európskej rady E, ktorá sa bude konať 10. decembra a v perspektíve prijatia plánovaných projektov štokholmského programu e, v perspektíve následujúceho španielského predsedníctva 10. júna 2010. Dovolte mi, aby som zvoraznil, aký veľký význam pripisujem tomuto špeciálne symbolickému momentu ktorom sa nachádza aj Európska únia, aby naplnila obsahom svoju politickú dimenziu a e, svoje ústavné ambície v tom najlepšom zmysle slova, v ktorom sa syntetizuje civilizačné poslanie, ktoré odlišuje Európsku úniu a európsku výstavbu a projekt od jeho začiatku pred viac ako 50 rokmi, pretože hovoríme o občianstve, hovoríme o základných právach a slobodách, hovoríme o spoločných ústavných právach, hovoríme o priestore slobody a bezpečnosti. A to je dôvod, tá chrbtová kosť tejto civilizačnej dimenzie Európskej únie od jej vytvorenia. O dva týždne, teda veľmi skoro, vstúpi konečne do platnosti Lisabonská zmluva, ktorá bude historickou príležitosťou, aby sme otočili stránkou a ukončili inštitucionálnu diskusiu, ktorá trvala až 10 rokov. Minulo sa veľa energie, realizovalo sa veľmi veľa práce na výstavbu tohto európskeho projektu, ale tento čas bol dobre využitý ak sa obrátime aj, ak obrátime pohľad na našich občanov, tak to pochopíme a oni pochopia aj dôvod nášho fungovania a existencie. My sme poslanci, členovia Európskeho parlamentu, členovia národných parlamentov a našou, našim dôvodom existencie je, že zastupujeme občanov a im musíme aj vzdávať e, účty z toho, čo my robíme E, tak som to vyjadril aj na predbežných e, schôdzach e, stretnutí parlamentných výborov Libe, Júria a ďalších s predstaviteľmi národných parlamentov jednotlivých členských štátov. Na týchto schôdzach sme diskutovali o význame štokholmského programu. Je to pokračovanie úsilia, ktoré začalo v roku 1999 s tamperským programom za fínskeho predsedníctva. Bol to viacročný program, ktorý s Amsterdamskou zmluvou naplnil obsah, priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Dal kontinuitu tomuto významnému a rozhodujúcemu kroku a prišiel v roku 2004 hákský program. Tento trval 5 rokov a švedské predsedníctvo urobilo svoje úsilie, aby tento priestor rozšíril už v jasnej perspektíve vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti, čo bude ďalším kvalitatívnym skokom vpred. Nielen preto, že uzatvára tú inštitucionálnu diskusiu, ktorá trvala 10 rokov, nielen preto, že vytvára štatút európskeho občianstva, ktorým sa odlišujeme aj ako občania členských štátov, aj ako občania EÚ, ale predovšetkým preto, že z tohto priestoru sa stáva európska politika a stáva sa aj hlavnou, jednou z hlavných politik EÚ. Vytvára tu hlav, ten hlavný rozdiel, tú vzdialenosť medzi prvým a tretím pilierom, o ktorej sme diskutovali za posledných 5 rokov. Odteraz to bude európska politika a legislatíva, a Európsky parlament bude mať spolurozhodovacie kompetencie a ako nikdy predtým začlení do tejto práce aj národné parlamenty. Toto je ten najlepší zmysel, ktorý môžeme dať článku 2 Lisabonskej zmluvy, ktorý zdôrazňuje našu, naše spoločné hodnoty, pluralizmus, zákaz akejkoľvek diskriminácie, podporu tolerancie, solidarity rovnoprávnosti a rovnosti medzi mužmi a ženami bez toho, že by sa aplikoval akýkoľvek druh diskriminácie. Európski občania budú zároveň spadať pod európskej inštitúcie a zároveň budú aj tými adresátmi týchto politík a je potrebné rozvíjať túto významnú európsku politiku a potreba rozvíjať e, neustály kontinuálny dialog, ktorý bude plodný dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami o pravidlách, o subsidiarite, o proporčnosti a tak ďalej, o subsidiarite, na základe ktorej sa rozvíja aj dialog Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Právna bezpečnosť a demokratická zodpovednosť musia charakterizovať legislatívny proces, ktorý stojí pred nami. A musíme sa snažiť bojovať proti akejkoľvek závade, nedostatku, nekoherentnosti, proti akejkoľvek dvojzmyselnosti alebo prekrývaniu sa alebo protirečeniu medzi legislatívnym úsilím Európskeho parlamentu a úsilím národných parlamentov. A toto bolo vždy prítomné aj pri práci spoločných schôdzi parlamentných výborov LIBE, JURI a AVKO. Tieto schôdze sa konali, aby sme diskutovali o programe, o agende a o štokholmskom programe ako takom. E, spolu bok po boku e, spravodajcovia z týchto troch parlamentných výborov sme úzko spolupracovali predseda Kaziny hm, za AFKO, za Juri pán Luigi Berlinger a za výbor Libe ja sám ako predseda tohto parlamentného výboru. Vypracovali sme spoločné uznesenie, ktoré vyzýva k úsiliu za legislatívnu kvalitu za účinnosť, za rovnoprávnosť a spravodlivosť. To sú prioritné ciele tohto viacročného programu, viacročného programu, 5-ročného programu na budúcich 5 rokov, ktorý sa musí prijať švedským predsedníctvom v Štokholme 10. decembra. Tento program, ktorý bol podnietený alebo ktorý bol iniciatívou švedského predsedníctva, bol veľmi ambiciózny ale je tou chrbtovou kosťou alebo prechádza e, všetkými aspektami života európskych občanov. Hovoril som o priestore slobody a bezpečnosti, Schengen, cestovanie, azyl, utečenci, imigrácia, vonkajšie hranice, riadenie vonkajších hraníc súdna spolupráca v občianskych záležitostiach, aby sme podporovali a posilnili oživenie našej ekonomiky, bezpečnosť v doprave, vytvárali nové pracovné miesta, aby sme vytvárali kvalitnejšie pracovné miesta a vytvárali trvalý ekonomický rozvoj a tiež v policajnej a súdnej spolupráci, aby sme bojovali proti spoločným hrozbám, ktoré sú reálne, organizovaný zločin, e, pranie špinných peňazí, ktoré sa využívajú v organizovanej, v organizovanej kriminalite a proti terorizmu. Všetky tieto hrozby sú reálne a vyžadujú od nás spoločné úsilie a prekračujú teda možnosti jednotlivých členských štátov, ale samozrejme všetci musíme k tomuto úsiliu prispieť. Vyžadujú viac ako kedykoľvek predtým úsilie spolupráci, dialógu, inteligencie a kvality spolupráce medzi legislatívnymi orgánmi a zástupcami ľudu. Preto dopad vstupu Európskej charty základných ľudských práv je významným faktom a udalosťou. A týka sa našich občanov nielen preto, že obohacuje a rozširuje naše práva ako členov a občanov členských štátov, ale zároveň preto, že Lisabonská zmluva e, postupuje na EÚ povinnosť podpísať túto chartu ľudských práv, takže práva a slobody, slobody európskych občanov, európske občania budú mať právo a možnosť byť chránení proti zneužívaniu a budú mať garantované svoje základné práva a slobody. Čaká nás teda ešte veľa práce, ale bez pochyby e, je možné, že pri implementácii tohto programu bude ešte veľa ťažkostí. E, celé aký kominotér, ktoré od e, desiatich rokov, od tamperského programu až do dnes, toto celé sa bude musieť transponovať v takom prechodnom období a sme si vedomí, že adaptácia, implementácia týchto legislatívnych aktov do európskej legislatívy ešte aj keď bolo prvé čítanie, samozrejme, že to bude veľmi zložitý scenár, veľmi zložitá situácia. Niektorí to nazývajú ako lisabonizáciu a to bude vyžadovať prácu od všetkých, od národných parlamentov, od Európskeho parlamentu a samozrejme bude to e, vyžadovať takú aktivitu, aby sme to urobili v čase. Ja som si istý, že aplikácia št- štokholmského programu v rámci španielského predsedníctva v júni 2010 bude ďalším veľmi významným momentom v období tohto spoločného úsilia, ktoré musíme vyvinúť. V tomto období, kedy e, sa občania na nás pozerajú a keď v nás vkladajú svoju dôveru. Ja ďakujem za toto spoločné úsilie a v mene všetkých tých, ktorí sme sa zúčastnili na príprave tohto spoločného uznesenia, tu na, tom, na tejto pôde e, teda vyhlacujem, že sme ochotní a samozrejme otvorení všetkým pripomienkam, ktoré budete mať. Ďakujem pekne pánovi Aguilarovi a chcel by som privítať pána Tomasa e, Bodstroma ktorý e, predseda e, výboru pre e, spravodlivosť vo švedskom parlamente. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, kolegyne. Som rád, že som dnes mohol pricestovať do Bruselu, aby som sa zúčastnil tohto spoločného parlamentného stretnutia. Témou je Európa pre občanov. Myslím, že je to veľmi cenné, ak my ako poslanci sa tu stretneme, aby sme spoločne diskutovali o dôležitých zásadných otázkach. A dúfame, že e, z tohto zasadnutia sa stane akýsi motor v e, tejto oblasti. Vieme, že spolupráca medzi národnými e, parlamentmi a Európskym parlamentom je dôležitá. My ako národné parlamenty máme dôležitú úlohu, pokiaľ ide o vplyv na naše vlády a rozhodovanie týkajúce sa e, toho, čo naše vlády urobia v oblasti spravodlivosti a vnútra. E, za krátko vstúpi e, do platnosti Lisabonská zmluva, čo znamená, že úloha národných parlamentov v Európskej únii sa posilní. Národné parlamenty majú predstavovať aktívny príspevok k tomu, aby mohla EÚ dobre fungovať v oblasti eh, spravodlivosti a vnútra sa zmení spôsob rozhodovania. Európsky parlament a národné parlamenty budú mať väčší vplyv na opatrenia, ktoré sa budú príjmať. Vplyv národných parlamentov sa posilní a to je dôležité aj eh, teda z pohľadu demokracie a legitimity EÚ voči jej občanom. Naša spolupráca v našej e, politickej oblasti sa e, za minulé roky e, prehlbovala. Jej výsledok je celkom e, zrejmý v celom rade e, tém. Existujú dohody medzi našimi členskými štátmi e, a musím povedať, že efektívna spolupráca je podmienkou preto, aby sme mohli bojovať proti organizovanému zločinu. A takisto sme sa dopracovali k pokroku aj v trestnoprávnej oblasti, v oblasti výmeny informácií medzi členskými štátmi, aj v oblasti spolupráce medzi policajnými zložkami jednotlivých štátov, čo zlepšuje eh, vyšetrovateľskú činnosť. Táto spolupráca prispela aj k tomu, že v prípade podozrivých cudzincov sa príjmajú spoločné opatrenia alebo môžu príjmať. A takisto sme prijali spoločné opatrenia v boji proti terorizmu. Teraz sme sa dopracovali do bodu, e, kde sme vypracovali viacročný e, program, tzv. štokholmský program. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že efektívny boj proti kriminalite znamená vždy, že opatrenia sa majú prijať tak, aby sme zároveň aj zachovávali práva. E, spolupráca medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom e, bude e, sa musieť tejto otázke venovať prioritne v budúcnosti. My ako poslanci máme poslanie byť stále v kontakte s našimi občanmi v členských štátoch a štokholmský program sa bude zaoberať témami, ktoré vlastne poznáme už e, všetci. E, tento e, program by som mal teda prijať v decembri, ako náhle sa príjme. Bude sa to ešte predpokladať prijatie mnohých konkrétnych krokov na to, aby sme mohli zrealizovať opatrenia spomenuté v tomto programe a tieto opatrenia musia sa takisto predaviť do konkrétnej formy. Ide tam o boj proti kriminalite, ale aj ide o zabezpečenie právnej istoty, ktorú treba prehlbiť. Je dôležité, aby sme si kládli e, e, dlhodobé ciele a trvalo udržateľné a e, z tohto dôvodu sa teším na dnešnú diskusiu tu na pléne, ako aj v pracovných skupinách. Dúfam, že budeme mať konkrétnu a Um, um, vecnú diskusiu. Ďakujem pekne kolegovia a Naša diskusia sa teraz začína a chcel by som eh, opäť zopakovať, pretože pravdepodobne viete, ako to funguje. Naše pravidlo v tejto diskusii bude, že eh, eh, členovia parlamentu, ktorí by chceli e, sa vyjadriť, e, musia vyplniť e, tento lístok, ktorým sa prihlásia do diskusie, tieto žlté lístky. Rozdávali sa na delegáciách A na základe týchto žltých eh, eh, hárkov papiera môžete potom požiadať eh, o slovo. Sekretariat konferencie to, to vašu žiadosť spracuje. Takže dvaja členovia národných parlamentov sa budú vyjadrovať a jeden člen za Európsky parlament, takže dva ku jednej bude ten pomer a rečnícky čas e, pre každý vstup je obmedzený na 3 minúty, bude sa to počítať tu na monitoroch, takže to všetci budeme vidieť. A potom e, máme tu nový, takmer nový e, postup tzv. modrých kartičiek, čo znamená maximálne 30 sekúnd môžete vlastne klásť vašu otázku. Ak teda budete mať, vašu, budete mať otázku pre ktoréhokoľvek z rečníkov, V takomto prípade e, počas jeho prejavu e, sa prihlásite pomocou modrej kartičky a budete mať dispozícii 30 sekúnd času na to, aby ste položili otázku. A čas na odpoveď bude tiež 30 sekúnd. Takže aj rečník bude mať čas 30 sekúnd na to, aby na vašu otázku odpovedal. A, a, e, a spolu s, so spolupredsedajúcim rozhodneme o tom, či bude možné e, pokračovať e, s týmto postupom modrých kartičiek, pretože ak sa bude príliš veľa e, poslancov hlásiť, tak možno by sa nám inak nepodarilo vyčerpať ten zoznam rečníkov. Pretože modrú kartičku vlastne môže ukázať každý v pléne, takže ak by bolo príliš veľa otázok, tak by sme potom museli pozastaviť tento postup. To by nám bolo ľúto, ale rozhodli sme o tom takto my, ktorí sedíme v tomto kresle predsedov. Takže je už čas začať e, s týmto postupom podľa žltých e, kartičiek a slovo má Corin Jonker, e, zastupkynia Rady Európy, pochádza z Holandska. Prosím, vystupujte z vášho kresla, nepresúvajte sa na nejaké iné miesta. Ďakujem pekne, pekné popoludne. Chcela by som poďakovať aj Európskom parlamentu, aj Švedskému parlamentu za to, že pozvala aj e, parlamentnú delegáciu Rady Európy. A chcel by som pozdraviť aj pána Aguilara, ktorý bol našim kolegom predtým, než sa stal členom Európskeho parlamentu. Takže ďakujem vám všetkým za to, že sa môžeme zúčastniť na tomto zasadnutí a teda aj prispieť k finalizácii štokholmského programu. Dopad štokholmského programu e, e, pocítia nielen 27 členských štátov, ale takisto ako aj vlnky e, e, sa vlastne rozširujú potom, čo hodíme kameň do e, jazera, tak vlastne toto bude mať vplyv na všetky krajiny Rady Európy. Je to veľmi ambiciozný program, ktorý sa zaoberá mnohými kľúčovými otázkami, na ktorých Rada Európy už dlho pracuje, preto je zásadne dôležité, aby sa zohľadnila všetka jeho, jej práca v tejto oblasti, aby nedochádzalo k duplicite. Som veľmi rada, že návrh programu pred nami berie do úvahy určité z tejto práce e, Rady Európy a aj teda dopad tejto práce, avšak explicitnejšie zohľadnenie práce Rady Európy v rámci teda e, aj monitorovania kooperácie, aj politickej práce by sa malo zohľadniť. A takisto aj ďalšia úloha parlamentného zhromaždenia Rady Európy by sa mala zohľadniť v kontexte e, spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými. A za týmto účelom a na to, aby sme boli konkrétnejší, e, musím v osobitnom e, dokumente predstaviť pár pozmeňovacích návrhov k štokholmskému programu a Zároveň to doplňa aj e, pozmaňujúce návrhy e, zo strany e, teda výboru Rady Európy, ktorý sa zaoberá týmito témami. Môžeme tieto pozmeňujúce návrhy zlúčiť do troch skupín. Prvá kategória to sú pozmeňovacie návrhy, ktoré mieria tým smerom, aby teda štandardy a práca Rady Európy sa dostatočne zohľadnili aby sme teda e, takisto aj e, zohľadnili prácu e, Európskeho súdneho dvoru pre ľudské práva. A potom druhá oblasť mierí teda na legislatívnu prácu Rady Európy v tejto oblasti, napríklad pokiaľ ide o detskú pornografiu, boj, obchodovanie s ľuďmi a podobne. A chceme takisto aj zabezpečiť, aby koordinácia sa neprelinala s dohovorom Rady Európy v oblasti obchodovania s ľuďmi. A potom eh, tu ide aj o monitorovací eh, mechanizmus v rámci tohto dohovoru. A ďalej je tu návrh, že Rada Európy e, by e, chcela nabádať členské štáty, aby e, podpísali dohovor Rady Európy pre ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním. A prvá kategória sa týka migračných otázok a otázok azylových. A potom na záver by som chcela povedať, že podľa nášho e, e, dojmu sa e, sústreďujeme veľa na azyl a migráciu, ale nie tak na ľudí, pretože dôležitý je tu aspekt samotných migrantov a utečencov. Je mi ľúto, madam, teraz to nefungovalo, toto počítadlo. Počas vášho prejavu mali sme technický problém, ale teraz to už bude fungovať. Ďakujem pekne v každom prípade za vaše vystúpenia. Teraz má slovo pani Abramikiene z Litovského parlamentu. Máte 3 minúty, nech sa páči. Pone Švedijos Riksdago Pirmininke, Pone Ježi... Vážený pán predseda, vážený <clears throat> predseda Švedského parlamentu, pán predseda Európskeho parlamentu, pred 20 rokmi padol Berlínsky múr a vtedy sme si ťažko vedeli predstaviť, že je jedna z najdôležitejších európskych inštitúcií, Európsky parlament, e, bude mať na čele osobu z nášho regiónu. Je to zázrak, e, ktorý sa stal za krátke časové obdobie. Keď to porovnáme s 20 rokmi, 20 rokov so 100 rokmi otroctva a e, mizérie mnohých európskych národov. Teraz E, teda je to úžasné. No a teraz by som mohla prejsť k štokholmskému programu, kde vítame skutočnosť, že že v rámci tohto programu budeme schopní vyhodnotiť e, zločiny spôsobené totalitárnymi režimami. Národné parlamenty intenzívne v tejto oblasti pracujú, ale Európsky parlament potrebuje nás podporiť finančne a inak. Európska únia spája mnohé odlišné národy, ktoré majú odlišné historické skúsenosti, rozličnú minulosť a preto niekedy e, ich záujmy sú odlišné. Viaceré európske krajiny skúsili totalitný režim ale mali by sme spoločne odsúdiť všetci totalitu ako takú. Metóda, ktorú používala používali totalitárni e, vládcovia, boli rovnaké, nerešpektovanie ľudských práv, e, ponižovanie e, jednotlivcov, opatrenia boli tiež rovn, podobné, e, vraždy, mučenie a podobne. Takže aby sme zabezpečili rešpektovanie základných práv a slobôd, ja som presvedčená, že musíme mať spoločné stanovisko k týmto strašným zločinom. Založené na princípoch nediskriminácie a niektoré z mojich skúseností, s ktorými by som sa chcela s vami podeliť, bola som eh, predsedníčkou Európskej eh, litovskej delegácie OBSE a eh, vo Vilniuse sa prijal veľmi dôležitý dokument, tzv. Vilniuské prehlásenie, ktoré jasne odsudzujú totali, odsudzuje totalitné zločiny. Po toto prehlásenie sa podpísalo 325 eh, zástupcov a iba 8 eh, hlasov bolo proti odsúdeniu zločinov totalitného režimu. Veríme, že sme urobili správny krok smerom vpred a slova ruského prezidenta Medvedeva, kde jasne odsudzuje zločiny Stalina, na, predstavujú pre nás veľkú nádej. Ďakujem za vaše veľmi milé slova. A prosím, držte sa rečníckého času, pretože chceme, aby naša diskusia e, bola hladká. Pán Carlos Coelho, člen Európskeho parlamentu, 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Štokholmský program, o ktorom teraz diskutujeme a ktorý e, budeme hlboko analyzovať v jednotlivých pracovných skupinách, je dôležitý, aby sme vytvorili rozdiel medzi Európou občanov a len Európou, ktorá chce urobiť len spoločný trh. Ja som samozrejme za Európu občanov a preto som veľmi šťastný, že môžeme o tomto programe dnes diskutovať. Sú tam určité aspekty, ktoré treba dnes zdôrazniť. Nesmieme zabúdať práve na tú zodpovednosť. Za posledné roky Európsky parlament túto skúšku zodpovednosti splnil. A nielen, že ju splnil, ale aj jasne ukázal, že tieto oblasti a témy, ktoré boli také dôležité, sa prediskutovali veľmi rýchlo, veľ, oveľa rýchlejšie ako obvykle. Hovorilo sa, že tieto e, témy, ktoré sa majú prediskutovať v Európskom parlamente v rámci spolurozhodovacieho procesu, že sa to spomeli, ale to vôbec nie je pravda. A rada, ktorá musela jednomyselne schvalovať, tak bola pomalšia. Teraz e, musíme teda e, prejsť k činom o spolupráci. Máme viacej kompetencií v tejto oblasti. Aj národné parlamenty v rámci subsidiarity majú viacej kompetencií, takže potrebujeme lepšiu koordináciu, spoluprácu medzi EP a národnými parlamentami. Všetci majú viacej kompetencií a musí to byť tak, ak chceme mať Európu občanov, ale znovu musíme prejsť tou skúškou spolupráce, tiež musíme prejsť skúškou účinnosti. Je zbytočné mať len krásne texty a elegantne hovoriť pred našimi občanmi a hovoriť o Európe občanov, ale navrhovať legislatívne opatrenia, ak nebudú účinné. A v niektorých oblastiach sme bohužiaľ ešte veľmi ďaleko od účinnosti, napríklad pri kontrole vonkajších hraníc, program SIS. E, druhá generácia tohto programu mal byť e, v platnosti, ale ešte stále nie je. A budúcich 5 rokov program VIS e, a ďalšie tieto systémy nemôžeme takto zaostávať Mm, systém Eurojust, už mal fungovať tento rok a znovu zaostáva. Mali by sme mať európsku politiku pre azyl a utečencov. Aj tu zaostávame. Tieto zaostávania by sme mali dobehnúť a preto, dámy a páni, my sme síce splnili skúšku štokholmského programu, ale musíme ešte splniť tú skúšku spolupráci a účinnosti. Ak sa nám ich nepodarí splniť, tak nepostavíme Európu občanov. Pani Kamí, Dieu, nech sa páči, z, uh, z Európskeho parlamentu. Pardon. Pán predseda, drahí kolegovia, tisícky občanov južných krajín riskujú svoje životy, keď prekračujú naše vonkajšie hranici. Stovky tisíc ďalších musia žiť v ilegalite. Aby sme čelili tejto alarmujúcej ľudskej situácie, frankofónny belgickí E, poslanci si myslia, že EÚ odpoveď nebola uspokojivá doteraz a najjasnejším príkladom aj najhaňabnejším je nedostatok Európskej smernice pre návrat, ktorá bola vydaná v júni 2008. Odmietame tento pravicový a bezpečnostný prístup európskej politiky, ktorý chce, aby táto politika odpovedala okamžitým záujmom podnikov a firiem a krajín. Ima, imigračný fenomén sa nemôže obmedzovať len na riadenie imigračných tokov na základe ekonomických záujmov. To, čo musíme urobiť, Eh, aby sme dôstojne a veľmi pokojne pripravili podmienky, aby títo ľudia mohli rozvíjať aj svoj osobný projekt, aj že tam musíme rozvíjať aj projekt ekonomickej rozvojovej pomoci, čo neplatí všade v krajinách. Samozrejme, eh, nikto sa s radosťou nerozhodne pre exil, ale aj tí všetci, ktorí sa pustia do tohto dobrodružstva, tak zažívajú potom rôzne problémy, problémy preukazovania identity, dokumentácie a tak ďalej, žiadania azyl v našich krajinách. A nezabúdajme na ženevský dohovor, aj naň sa musíme pozrieť pod aspektom nových pojmov, ako sú napríklad klimatickí utečenci Hovorí sa tiež o legálnej imigrácii, ktorá umožňuje prístup len vysoko kvalifikovaných imigrantov, čo spôsobuje únik mozgov z týchto krajín a, zná, a zároveň aj znižuje sociálne práva obyvateľov EÚ, ako aj zhoršuje odbora, odborárske podmienky treba zabrániť sociálnemu dumpingu a treba zabezpečiť, aby e, európsky e, pracujúci a pracovníci, ako aj zahraniční, mali rovnaké podmienky, pokiaľ ide o sociálnu, zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. A tiež je dôležité rešpektovať právo žiť v rodine. A na záver dúfame, že štokholmský program bude brať do úvahy túto ľudskú a progresívnu dimenziu pre všetkých migrujúcich na celom území Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne za to, že ste sa držali vášho rečníckého času. Pani Eva Kiešovská z Polského parlamentu, nech sa páči. Szanowny panie przewodniczący, drodzy deputowani. Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, dámy a páni, štokholmský program, dôvod, z ktorého sme dnes tu, je zameraný na budovanie Európy v oblasti e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A tieto tri oblasti sú najdôležitejšími hodnotami európskych spoločností a toto želanie slobody bolo nositeľom kľúčových zmien v Európe. Poznáme dôsledky rozhodnutí, ktoré prijali občania východnej Európy, pretože pred týždňom sme oslávovali pád berlínskeho múru, ktorý bol symbolom zotročenia určitej časti Európy, ale aj tiež lásky k slobode. A parlamenty týchto krajín e, nepovažujú slobodu za niečo samozrejme. Som som rada, že zmeny e, v tomto čase a tieto nové oblasti nesú toto meno, že je tu kombinácia troch prvkov slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V Tampere sme prijali rozhodnutie umožniť občanom Európskej únie žiť v takýchto oblastiach slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ja som preto veľmi rada, že štokholmský program je pokračovaním uh, E, programov z Hágu a Tampere. Čoraz viac európskych občanov vidí príležitosť, ktoré prináš, ktorú prináša Európa, učiť sa cestovať a žiť v iných krajinách. A Európa sa vracia k svojim koreňom zo stredoveku, kedy študenti boli občania celej Európy, keď cestovali z jednej univerzity na druhú, budovali svoje malé spoločenstva takýmto spôsobom a preto som veľmi rada, že Európska únia znovu má túto tendenciu a chce reagovať inštitucionálnym spôsobom na tieto potreby kedy občania sú v centre záujmu a ukazuje sa, že je to v záujme európskej integrácie. Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť sú oblasti, kde práva občanov sa rešpektujú a uh, inštitúcie im zverili tieto oblasti, aspoň taký pocit majú občania. Členské krajiny implementujú programy, ktoré vytvára Európska únia. Na to, aby to robili dobre, musia pochopiť e, základ rozhodnutí, ktoré my príjmame tu a preto by sme mali ďalej spolupracovať medzi členskými krajinami, rozvíjať túto spoluprácu, aby sme mohli implementovať štokholmský program. E, otázka ochrany súkromia a možnosť používania slobôd e, vyplývajúcich zmluv sa často považujú za protichodné. A aby sme zabezpečili bezpečnosť našich občanov, musí tu byť výmena, musíme tu nájsť spoločný základ eh, medzi potrebou bezpečnosti a súkromia. Som si istá, že implementácia štokholmského programu eh, priblíži Európu občanom. Ďakujem pekne. A ďalší rečník na mojom zozname je člen Európskeho parlamentu, pán Andrew Brown. Bronze, pardon. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes popoludní sme mnoho hovorili o spoločných hodnotách, ale parlament e, obsahuje najširšiu škálu e, názorov, pretože e, sú v ňom zastúpení rôzni ľudia. A v prestriktívnych spoločných hodnotách ako podmienke toto by nebolo správne. Je to jazyk nie slobodného parlamentu, ale kontrolovaného sovietskeho centrálneho režimu. George Orwell hovoril, že kontrola jazyku, jazyka vedie ku kontrole myšlienok a predpisovanie spoločných hodnôt vedie, vedie k ešte hĺbšej kontrole myšlienka. Konsenzus môže vyplynúť z diskusie pod podmienok, že táto diskusia sa e, e, prebieha slobodne. Ale preskriptívny konsenzus je smrťou diskusie, je to smrťou pre slobodu a je to mm, vlastne aj zánik demokracie. Sloboda, ktorá musí byť nad všetkými ostami, ostatnými slobodami, je sloboda slova pod podmienok, že to bude korektné a obmedzenia slobody neexistujú iba v totalitných režimoch, ktoré existovali v minulosti, existujú aj teraz, ale aj v mnohých európskych krajinách Európskej únie. Ďakujem, pán predseda. Eh, ďakujem pekne za váš príspevok a teraz dávam slovo zástupcovi švédskeho kongresu, pánovi Alvarovi Kvesta Martinezovi. Pán predseda, parlamentný výbor Júri z španielského parlamentu, ďakujem zo Španielsko. O, budem znovu sa predstavím. Som predsedom výboru Júri eh, z kongresu zo Španielsku. Na úvod by som chcel zdôrazniť, že po ratifikácii Lisabonskej zmluvy sa otvára obrovská príležitosť pre rozšírenie a rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A to má obrovský význam, pretože um, dáva občana do centra, do epicentra pozornosti, jednak preto, že má veľký potenciál, pokiaľ ide o ekonomický rozvoj a predovšetkým preto, že tento priestor je základným priestorom a je to veľmi zlá správa pre organizovaný zločin a pre terorizmus. Je to obrovská zbraň na boj proti organizovanému zločinu a terorizmu. Ja by som navyše rád zdôraznil štokholmský program a práce a oznámenia komisie, Európskeho parlamentu a všetkých inštitúcií a my veľmi pozitívne oceňujeme mnohé témy, o ktorých sa uvažuje na budúce roky. A to predovšetkým si myslím, že sú to základné priority a síce rozvíjať štokholmský program v akčnom pláne na budúce roky. Po druhé, tiež si myslím, že je veľmi dôležité dosiahnuť pokrok v princípe vzájomného súdneho uznávania a v harmonizácii trestného práva, v harmonizácii procesných záruk základných práv. A tiež si myslím, že je tiež prioritou rozvíjať také prvky, ktoré budú rozvíjať systém ochrany obetí trestných činov. Tieto obete e, nemôžu byť opustení, nemôžu byť e, mimo tohto priestoru SBS. Navyše si myslím, že EÚ musí e, rozvíjať v plnení Lisabonskej zmluvy aj dohovor základných práv, obrana tých najzraniteľnejších osôb je veľmi dôležitá napríklad uznávanie nástrojov, ako čeliť proti e, násiliu proti ženám a tak ďalej. Treba tiež podnietiť e, trestnú spoluprácu, podporu a spoluprácu generálnych prokuratúr, rozvíjať nové technológie, pretože elektronické spravodlivosti elektronické Elektronická justícia má obrovskú budúcnosť a tiež spolupráca v trestnom a občianskom práve. A ešte na záver znovu opakujem, priestor SBS je veľmi dobrá správa pre budúcnosť Európy, pre občanov a občianky a veľmi zlá správa pre organizovaný zločin a pre terorizmus. Ďakujem pekne. Ďakujem a nasledujúcim rečníkom je zástupkyňa švédskeho parlamentu pani Lena Olson. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, dovolte mi, aby som sa venovala detaľnejšie štokholskému programu. Je to program, ktorý je potrebný, je naozaj efektívnym nástrojom na znižovanie kriminality, a to hlavne tej organizovanej. Je tu mnoho aspektov, ktoré tento program zohľadňuje a samozrejme, že v švedskom parlamente sme si počuli rôzne názory k štokholskému programu. E, strana ľavice prišla s rôznymi konkrétnymi návrhmi a tým jasne odprezentovala, že chce, aby štokholmský program bol úspešný. Áno, súhlasím s mnohými, ktorí tu už vystúpili, e, vrátane zástupkyne Belgická, ktorá sa venovala azylovej politike a nelegálnemu pristahovalectvu. My by sme chceli, aby boli prijaté také opatrenia, ktoré pomôžu znižiť sexuálne zneužívanie žien a detí úplne s ním skoncovať. Sú tu rôzne právne predpisy, ktoré už schválil švedský parlament s cieľom e, obmedziť nákup sexuálnych služieb. Tiež je potrebné bojovať proti obmedzovaniu ľudských práv. Toto všetko zohráva svoju úlohu pri štokholmskom programe. Sú napríklad určité zákony na ochranu pred diskrimináciou ehm, napríklad ľudí inej sexuálnej orientácie. Každá žena napríklad má právo na ochranu svojho vlastného tela. Toto sú všetko veci, ktoré je potrebné zohľadniť, aby sme zabezpečili dodržiavanie ľudských práv. Podľa môjho názoru je naozaj nevyhnutné, aby boli prijaté určité zákonné iniciatívy v rámci štokholmského programu. V tomto programe sa hovorí aj o ochrane súkromnej sféry, o nedotknutelnosti osobnej integrity aby prečiny proti týmto zásadám boli tiež predmetom trestov, sankcií. Dôležité je, aby právne predpisy Európskej únie boli v súlade s, s dohovorom o ochrane ľudských práv. Takže my vo Švedsku už príjmame takéto určité opatrenia na ochranu integrity každého jednotlivca. A dovolte mi ešte niekoľko slov k azylovej politike. Je potrebné, aby sme mali v Európe takú právnu úpravu, ktorá sa postará o to, aby azylové právo bolo dodržiavané. Ľudia nemôžu byť nútení vydať sa do rúk nejakých eh, priekupníkov, aby získali lepší život alebo perspektívu lepšieho života, je potrebné, aby sme mali e, naozaj dobré azylové právo. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Dovolte mi, aby som odovzdal predsedníctvo môjmu kolegovi, pánovi Westerbergovi. Ďakujem. Teraz má slovo pán Westerschmidt z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za tú možnosť prehovoriť v tomto zhromaždení. Áno, znie to veľmi pekne, keď tu teraz hovoríme o tom, že chceme budovať Európu na základe želaní našich občanov, že chceme, aby to bola Európa občanov, aby tu bola bezpečnosť, zároveň sloboda, zároveň spravodlivosť. Toto sú všetko naozaj pekné veci, s ktorými sa európske inštitúcie tak vystatujú. Ale sú to veci, ktoré v reálnom živote chýbajú. Je to naozaj smiešne, groteskné. V roku 2007 bolo v Európe 600 pokusov o teroristické činy a na iných miestach zase sa dočítame o tom, že je obrovský úspech, že sme odstranili hraničné kontroly. Takže máme tu absolútne e, nekontrolovanú východnú hranicu, ktorá vôbec e, nie je e, strážená a tá ďal teraz prúdia narkotika, výbušniny, zbranie, čiže z Grécka do Dánska alebo do Fínska po celej Európe cirkulujú takéto materiály bez náležitých kontrol. Má toto viesť k bezpečnosti, má toto viesť k spravodlivosti pre našich občanov? Tento program ešte raz potvrdzuje, že celý európsky systém sa opiera o chiméry, že vôbec neodpovedá tej skutočnosti, ktorej sú vystavení naši občania. Pozrime sa realite do očí, napríklad pristahovalectvo. Nestačí o tom hovoriť. Je tu kritika zo strany komisie, je tu kritika zo strany Európskeho súdneho dvora. Inštitúcie požadujú, aby sa zmenila politika v oblasti azylu. Keď sa ja stretávam s mojimi voličmi v mojom volebnom obvode, tak e, mi nehovoria, že potrebujeme viac solidarity v Európe. Ja počúvam o úplne iných obavách. Pýtajú sa ma ako Francúzi, ako Dáni, ako Švedi, ako Európania majú žiť v priestore, ktorý tak narastol, v ktorom sú zastúpené rôzne národnosti, rôzne náboženstva, napríklad aj islám. Sú tu naozaj obavy eh, v súvislosti s nárastom rasizmu. Ľudia sú nespokojní s politikou, ktorú robí Európska únia a socialisti, aj konzervatívci, eh, akékoľvek vlády v Európe. Ľudia sú s nimi nespokojní. Hovorí sa eh, veľa o extrémizme, často sa vystupuje vo veľkých prejavoch, ale nikto sa nezaoberá obavami v každodennom živote občanov. Takže je potrebné vypočuť si, aké obavy majú naši občania a my tu robíme presný opak toho. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ale na Gajdoškova z Českého senátu, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, zúčastnila som sa mnohých medziparlamentných konferencií tu v Bruseli. Tieto konferencie sa väčšinou zaoberajú inštitucionálnymi otázkami, reformami inštitúcií. A teší ma, že tá dnešná konferencia sa už nezaoberá inštitucionálnymi otázkami, že už to netreba, že sa tu dnes riešia problémy občanov. Ide o bezpečnosť a právo. Ratifikácia Lisabonskej zmluvy už bola totiž uzavretá. Dovolte mi, aby som sa v tej súvislosti poďakovala všetkým ostatným členským krajinám, za taktnosť, za podporu nás v Českej republike, pretože my sme sa snažili o rýchlu ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Prečo sme to robili? Preto, lebo sme si priali, aby sme všetky svoje sily mohli konečne venovať riešeniu problémov, ktoré naozaj trápia našich občanov. Bezpečnosť, právo, toto sú veci, ktoré potrebujú naši občania. Štokholmský program je preto pre nás zásadným. Pán Aguilar hovoril o dlhej ceste, o veľkej úlohe, pre ktorou stojíme a myslím, že to tak vnímame všetci. Bude ťažké prekonať prekážky, zvyklosti a možno aj rôzne vnímanie práva v jednotlivých členských krajinách. Myslím si, že dobrým nástrojom na takéto prekonanie sú nielen medziparlamentné konferencie, ale aj formát stretávania predsedov príslušných výborov národných parlamentov. Vzorom môže byť rokovanie Kosaku, teda Združenia predsedov európskych výborov národných parlamentov. COSAC už funguje 20 rokov a v týchto dňoch teda oslavuje svoje 20. výročie. Ja myslím, že mu môžeme pogratulovať k úspešnej činnosti. Hovorím to preto, lebo som presvedčená, že v takomto formáte by mala začať aj debata o zvyšovaní sa extrémizmu a neonacizmu v rôznych európskych krajinách. Tento fenomén veľmi úzko súvisí s problematikou drogovej závislosti, ale aj s problematikou migrácie, prania špinavých peňazí a organizovaného zločinu. Viem, že je to citlivá otázka, viem, že je to skutočný problém, ale ak ho nevyriešime, tak našim občanom nebudeme môcť poskytnúť bezpečnú Európu. Ďakujeme pekne. Pán Guterres zo Španielskej konferencie, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Európsky integračný proces mal veľa výhod pre všetkých európskych občanov. To je pravda predovšetkým, keď to hovorí predstaviteľ zo Španielska, ale tiež samozrejme vytvoril nejaké otázky. Ja by som povedal, že tento proces vytvoril tiež deficit bezpečnosti. Vytvoril takýto deficit pretože sme odstránili hranice pre zločincov, ale istým spôsobom sme uchovali obmedzenia hranice pre policajtov a sudcov. Ja si myslím, že od tamperského procesu pred desiatich rokov sme významne urobili krok vpred v spolupráci medzi e, v spolupráci policajnej a súdnej, ale je pravda, musíme ešte veľa toho urobiť a je to predovšetkým v oblasti súdnej spolupráce. Policajti bilaterálnym spôsobom si vymieňajú informácie, ale keď ide o trestné konania, kde je potrebné preukázať, dokázať vykonanie nejakého trestného činu, tak je problém viesť tieto konania. Ja si myslím, že pre budúcnosť EÚ je podstatné, aby sme boli účinný pri zabezpečení bezpečnosti našich európskych občanov a európsky občania budú spochybňovať legitimnosť EÚ, ak Európa nebude schopná odpovedať na také výzvy, ako je bezpečnosť alebo organizovaný zločin. Preto by som vyjadril plnú podporu našej parlamentnej skupiny, ktorú zastupujem. Ja si myslím, že Všetky politické strany v Španielsku podporujú štokholmský program, ale zároveň si myslím, že musíme byť oveľa ambicioznejší. A nehovorím len o tom, že by, nehovorím o tom, že by sme mali rozšíriť ciele e, tohto programu, ale mali by sme byť náročnejší pri ich plnení. Pretože tie otázky, o ktorých hovoríme, hovoríme o nich už príliš dlho a ešte stále niektoré nie sú vyriešené. A v tomto zmysle parlamentná kontrola z Európskeho parlamentu a z Národného parlamentu musíme byť veľmi nároční a žiadať od našich vlád, aby vypracovali program, ktorý skutočne účinne zabezpečí istotu a bezpečnosť našich občanov, pretože to je jedna z hlavných priorít, ak nie prvá priorit našich európskych občanov. Ďakujem pani Jemenes Beseril z Európskeho parlamentu. Sí, buenas tardes. Dobré popoludne, dámy a páni poslanci, pán predseda. Ja si myslím, že nie je lepšie miesto než tu, keď hovoríme o obetiach terorizmu, pretože si myslím, že toto stretnutie, kde hovoríme o štokholmskom programe, kde hovoríme o bezpečnosti, spravodlivosti, tieto slova sú tie, ktoré najčastejšie opakujú obete terorizmu a oni tieto slova obsahujú to, čo tieto obete žiadajú. Neexistuje totiž to sloboda bez bezpečnosti a neexistuje sloboda bez spravodlivosti. Povedal to aj pán Koejo, že bezpečnosť je zásadnou podmienkou na to, aby sme mali slobodu a nemali by sme mať strach za ten krátky čas, čo som tu. Mám pocit, že existuje akýsi strach, keď sa hovorí o terorizme. Hovorí sa o ňom veľmi málo. Ja nechápem prečo, pretože je to enormný problém. Bohužiaľ, trpíme ním oveľa viacej v mojej krajine, v Španielsku, ale utrpelo tiež Taliansko, Francúzsko, Írsko a ďalšie krajiny. Všetci sme potenciálne obete terorizmu Takže by sme nemali mať predsudky, keď o terorizme hovoríme. Nesmieme mať strach, keď budeme hovoriť o právach obetí terorizmu. Keď o nich budeme hovoriť, nebudeme obmedzovať práva nikoho. Ja som vo výbore Libe a ešte som nepočula hovoriť o právach obetí terorizmu. Počula som len hovoriť o právach všetkých občanov. A táto téma je v mojej krajine veľmi dôležitá a preto žiadam solidaritu 27 členských štátov, aby hoci netrpia možno takto terorizmom, aby Španielsku pomohli pri tejto legitímnej obrane a pomoci obetiam terorizmu. A teraz, keď vstúpi Lisabonská zmluva do platnosti, je to ešte lepšia príležitosť. Bolo by veľmi dôležité, aby sme E, dosiahli tento európsky prístup ochrany obetí terorizmu v rámci štokholmského programu a to by mohol byť aj prvý, program, pardon, prvý krok na tejto ceste. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, keďže tu máme veľa rečníkov, tak uzavrieme náš rečnícky zoznam, aby sme sa mohli o dostať do časti pracovných skupín a musíme tiež skrátiť každý príspevok na dve minúty na osobu. Je mi to ľúto, ale je to nevyhnutné, ak teda máme uh, ísť až do konca rečníckého zoznamu. Teraz slovo pán Kokoma eh, z, z Cypru, z snemovne zástupcov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Distribúcia štokonského programu švedským predsedníctvom na roky 2010 až 2014 e, prináša otázku bezpečnosti, spravodlivosti a individuálnych slobôd. Moja pozícia k politike, ktorú Európska únia propaguje počas tohto viacročného programu je následovná. Som členom výboru pre vnútorné záležitosti na Cypre. Nemyslím si, že Európa poskytuje správne odpovede na otázky slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Určite nejaká policajná európska sila uh, predmetom, ktorá predmetom nezávislej justičnej kontroly a táto bude mať právomoc, ktorá nielenže umožní riešiť organizované zločiny, ale aj iné otázky otázky e, uskladnenia dát, biometrických údajov a všetky informácie, ktoré budú e, uskladnené v rámci druhej generácie šengenskej dohody. Toto je veľmi podobné tomu, s čím prišli USA po teroristických útokoch 11. septembra 2001, eh, kde sú značné dopady na, eh, na osobné slobody. Trvalo veľmi dlho, kým sme získali slobodu, ktorú v Európe máme a teraz nám táto sloboda bude odobratá kvôli nepriateľom, ktorí v mnohých prípadoch uh, Eh, týchto ani nevidíme. Musíme chrániť práva európskych občanov, ale v mene boja proti terorizmu sloboda slova a ostatné slobody postupne eh, sa v Európe znižujú. Takže hovoríme o radikalizácii. A tu sa zdá, že Európska únia je odhodlaná ísť takýmto smerom. Uh, Eh, eh, útoky v Iraku, vojna v bývalej Juhoslávii. Toto sa často použilo e- v Európe ako ospravedlnenie všetkých takýchto iniciatív, ale s týmto treba prestať. Eh, mm, ďakujem pekne a slovo má Ludovík Selcik z Českého senátu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za slovo. Dovolte, aby som vám najskôr poďakoval za výkon e, vášho predsedníctva v konečnej fáze ratifikácie e, ratifikačného procesu. Ďakujem, že ste rešpektovali ústavné zvyklosti a práva členských krajín, čo podľa mňa bolo to najlepšie, tá najlepšia správa pre všetkých občanov celej Európskej únie. Tiež blahoželám pánovi e, predsedovi Buzekovi k získaniu takej vysokej funkcie, ako je funkcia predsedu Európskeho parlamentu. E, k uzneseniu Českého senátu, ktoré sa týkal štokomského programu. Zajtra sa k tomu vyjadri kolega Grulich ako spravodaj k tejto téme a ja by som sa chcel zmieniť alebo zaoberať sa konkrétnym návrhom pre uznesenie Európskeho parlamentu, kde bude 13 sa pripravuje konkrétny návrh kontroly Europolu, Eurojustu a Frontexu, čo sú veľmi dôležité oblasti, ktoré celkom určite sa nesmú vymknúť národnej kontroly národných parlamentov. Vlastne sa to prislúbilo počas francúzského predsedníctva v Prahe počas českého predsedníctva a určite o tom budeme diskutovať aj na budúcom stretnutí Kozaku. Nebolo by dobré, vzhľadom k tomu, že národné parlamenty sa tým dlhodobo zaoberali, aby úloha kontroly bola prebratá Európskym parlamentom z toho dôvodu, že ešte s tým nemá také veľké skúsenosti ako národné parlamenty. Uh, my chceme spolupracovať s Európskym parlamentom, ale čakáme na základný dokument, ktorý musí vytvoriť e, Európska komisia, ako slúbila, a potom na úrovni Kozaku sa to prediskutuje. Diskutovať budú národné parlamenty a Európsky parlament. Myslím, že toto je najlepší spôsob, ako zaistiť čo najväčšiu efektívnosť tejto kontroly. Ďakujem za pozornosť. Mm, ďakujem. Heidi Hautala z Európskeho parlamentu. Máte slovo. Aj ja by som rád rada hovorila ako e, predsedkynia podvýboru pre ľudské práva a hovorila som predovšetkým o tom vonkajšom aspekte štokholmského programu. Rada by som zdôraznila, že politika ľudských práv v rámci EÚ je veľmi dôležitá pre e, tie zahraničné záležitosti, pretože všetci svetoví autokrati si uvedomili, že v EÚ máme určité nedostatky a neustále nám na to poukazujú, keď bojujeme v zahraničí za ľudské práva. Na to teda nesmieme zabúdať, keď chceme, aby sa rozvinul vo svete Medzinárodný súdny dvor, aj my musíme konať čo najprísnejšie a najpresnejšie v našich členských štátoch v prospech ochrany ľudských práv. Všetci chceme, aby sa tento program rozvíjal a ja viem, že fínsky parlament považuje tento program za veľmi dôležitý, hlavne pre tieto vonkajšie záležitosti EÚ preto by som vás všetkých v vašich národných parlamentoch požiadala o to, aby ste venovali dostatočnú pozornosť týmto vonkajším záležitostiam. Je dôležitý pre medzinárodné právo. Ľudské práva sú základným kameňom pre naše vonkajšie vzťahy. Preto by som bola rada, keby sa venovala väčšia, príležit, väčšia pozornosť ľudským právam v EÚ. Úloha, ktorá nás čaká, je obrovská, ak chceme zabrániť tomu, aby Európska komisia tieto úsilia nezničila. Ďakujem, pán Kaplan zo Švedského parlamentu. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som všetkým tu povedal, akú Európu vystaviame prostredníctvom tohto programu. Máme tu Lisabonskú zmluvu, máme tu chartu, ktorá bude právne záväzná pre všetky členské štáty. A nepôjde o Európu občanov, čo je predmetom diskusí dnes, ale pôjde o Európu ľudských práv. Aspoň tak by to malo byť. Iba takto dosiahneme bezpečnosť, e, spravodlivosť a slobodu. To sú predsa kľúčové slova, ktoré sa nachádzajú v týchto dokumentoch. Tento dokument je proti právu zakorenenému v charte v partnerstve s inými krajinami. Ide o porušovanie ľudských práv Ide o odnímanie právneho statusu ľuďom. Toto sú ľudia, ktorí nemajú štátnu príslušnosť. Toto je vec, ktorá sa udieva, ktorá sa udieva ešte aj teraz a toto ma naozaj naplňa obavami. Ľudia sa stávajú nelegálnymi a týmto sú tak povediať hnaní do rúk eh, rôznych eh, obchodníkov s ľuďmi. Prosím, neopakujme chyby z našej histórie. E, toto je určitá skúška nášho svedomia a ja pevne verím, že sa situácia zlepší v najbližších 5 rokoch. Je tu e, obrovská islamofóbia v našom texte v našich dokumentoch, takže dúfam, že sa to zlepší. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Kališ z Polského sajmu, nech sa páči. Šanovný pane prevodničonci. Šan... A vážený pán predseda, drahé kolegyne, drahí kolegovia, dámy a páni. Ja som predsedom výboru pre spravodlivosť a ľudské práva v, Euro, pardon, v polskom parlamente. V roku 2004 som však bol ministrom vnútra v polskej vláde a zúčastnil som sa prípravy hakského programu, ako aj programu Stampere. Dovolte mi, aby som sa obrátil na pána Buzeka, predsedu Európskeho parlamentu, s prozbou o to, aby hakský program prešiel hĺbkovou analýzou zo strany Európskej komisie. Pretože v tomto fóre hovoríme o novom štokholmskom programe, ale mnohé ustanovenia z hakského programu zatiaľ neboli implementované. Ďalšia vec, ktorú by som rád načrtol, a zároveň chcem pogratulovať pánovi Buzekovi v mene svojom, ako aj v mene polskej delegácie. Je to prvýkrát, čo mám takúto možnosť verejne mu pogratulovať. A ešte teraz nám druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o priority, ktoré stanovila komisia a švedské predsedníctvo. Je tu určitý rozpor medzi podporou ľudských práv, občianských práv na strane jednej a medzi určitou pasážou, ktorá sa zaoberá ochranou občanov v súvislosti e, s e, policajnou spoluprácou. Takže tu máme ľudské práva a občianské práva. Nemôžeme predsa dovoliť, aby polícia v boji proti organizovanému zločinu pri prenasledovaní teroristov, aby polícia porušovala ľudské práva. A to sa dnes deje v mene boja proti terorizmu a proti zločinu dochádza k porušovaniu ľudských práv. A ja si myslím, že toto by malo byť tiež obsahom štokholmského programu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pán Jarekuj Adon, Atondo z Európskeho parlamentu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, myslím, že všetci súhlasíme s dvomi vecami. Od teraz, od januára, Európsky parlament bude rozhodovať spolu Európskou radou a vy v, Euró- vy v národných parlamentoch e, máte možnosť overiť, či ustanovenia a zákony, ktoré budeme v rámci štokholmského programu rozvíjať, budú narušovať vašu legislatívu. Ja si myslím, že je to platné pre všetkých, e, okrem tých, ktorí nechcú Európu. Je to teda náhoda, že treba zjednotiť a treba postupovať smerom k zjednocovaniu a homologovaniu nášho trestného a procesného práva. Rád by som vás veľmi úprimne upozornil, milí kolegovia, že tu je ale jedno riziko, že tento postup nebude fungovať a že to fungovanie Európy bude také komplikované s novou Lisabonskou zmluvou, že miesto kroka vpred to bude krok dozadu a v tomto zmysle by som vás rád, dámy a páni, veľmi úprimne upozornil, že tu existuje riziko v interpretácii akejsi fundamentalistickej alebo zvrchovanej toho, čo je interpretácia noriem Európskeho parlamentu v tejto oblasti zo strany národných parlamentov. Existuje v súčasnej Európe veľa prúdov, ktoré sa snažia myslieť, že štáty alebo národy, národy by nemali od ničoho ustúpiť, ale takýmto spôsobom by sme Európu nepostavili. E, neboli by sme mali teraz euro, keby sme neboli ustúpili od marky e, Franku a iného. A treba ustúpiť od týchto fundamentalistických interpretácií trestného procesného práva, národných princípov, pretože tieto národné princípy môžu byť prekážkou pre tento proces štokholmského programu a proces Európy. Ďakujem. Teraz má slovo pán Bowness, House of Lords Veľkej Británie. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za pozvanie poslancov hlavných parlamentov na toto stretnutie. Ďakujem pekne aj švedskému predsedníctvu za odvedenú prácu na štokholmskom programe. Myslím si, že máme spoločné hodnoty a myslím, že o tom nie je potrebné diskutovať. Otázka však znie, ako ich dosiahnuť. To sú tie ašpirácie, ktoré máme a tomu sa teraz venujeme. Štokholmský program v súčasnom znení, pán predseda, je mimoriadne ambiciózny a má naozaj obsah, ktorý víta môj výbor. Ale povedal som, že je ambiciózny. Na to, aby bol úspešný, bude potrebné stanoviť si priority, nebude možné dosiahnuť za 5 rokov všetko. A ak si nestanovíme priority a nebudeme úspešní v prioritách, tak nám hrozí, že európsky občania povedia, že je to zase ďalší program, ktorý je pre nich absolútne irrelevantný. Myslíme si, že akákoľvek nová legislatíva musí byť e, výborne pripravená, správne navrhnutá, tak, aby v praxi obstála, aby bola nápomocná a aby pomáhala občanom v ich e, záležitostiach. Ide o práva jednotlivcov v procesoch. Je dôležité, aby keď e, nejaký občan e, je stíhaný v inej krajine s iným jazykom, s iným postupom, aby občan vedel, aké má práva. Áno, my e, vítame vzájomné uznávanie, vzájomnú dôveru a myslím si, že toto je veľmi dôležitá vec, dôležitejšia než harmonizácia jednotlivých právnych aktov prístup k bezpečnosti, spoločné štandardy, prístup k spravodlivosti, pardon, e, lepšie riešenie cezhraničných sporov. Toto sú veci, ktoré by naozaj pomohli občanov. Toto e, sú e, veci, ktoré je potrebné riešiť. Predstavte si napríklad náš systém Common Law, ktoré je veľmi ťažké harmonizovať. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Maritati z Talianského senátu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Za tie dve minúty môžem len telegraficky naznačiť niekoľko konceptov, takže budem veľmi telegrafický. Vážení kolegovia, myslím si, že nastal moment, kedy Európa musí prestať analyzovať nech už sme urobili akékoľvek hlboké analýzy, niektoré veľmi správne, ako hovorí španielský kolega, hranice síce padli, to je pozitívne, ale padli len pre zločincov, pre obyčajných, obyča, obyčajných občanov nie, ani pre súdy nie, pretože aj sudcovia, aj policajti naďalej musia prekonávať prekažky a tieto musíme odstrániť. Nie je predsa možné, aby sme len stále analyzovali organizovaný zločin a len definovali, čo to presne znamená, aby sme len hovorili o terorizme. To predsa nie je možné. Musíme konečne začať konať na súdnej úrovni a to na medzinárodnej úrovni. A to môžeme urobiť len prostredníctvom niektorých nástrojov a niektoré sme už aj vytvorili a schválili. Európa má napríklad spoločné skupiny súdnej policie v mnohých krajinách a od roku 2002 napríklad u nás sme to ešte stále neratifikovali a ja týmto neútočím na našu vládu. Ja som síce k nej opozícii, ale neratifikovala to ani predchádzajúca vláda, ktorá bola mojej politickej orientácie. Takže takéto e, užitočné nástroje ako Europol a Eurojust treba zadefinovať, jasne stanoviť ich právomoci, štruktúru a ich zodpovednosti. To je veľmi dôležité, pretože ak dáme veľké právomoci, čo ale bude potrebné, aby tieto služby a tieto agentúry mohli fungovať, aby mohli bojovať proti organizovanému zločinu, tak tieto orgány musia byť zároveň aj zodpovedné. A Európa v tomto momente nemôže neprijať zodpovednosť za takéto orgány. A v takomto prípade bude potrebné pre takúto súdnu spoluprácu, ktorá je veľmi potrebná, zaistiť nejaký poriadny základ, bez ktorého nemôže fungovať, takto nemôže fungovať ani národný systém, ako potom by mal fungovať medzinárodný. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Dnes slovo Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať niekoľko všeobecným pripomienok. Ratifikácia Lisabonskej zmluvy našimi rôznymi zhromaždeniami a viac kompetencií, schopnosť hodnotiť politiku v oblasti budovania spoločného priestoru európskej slobody, spravodlivosti a bezpečnosti v štokholmskom programe ale podľa mňa nachádzame e, výrazy, ktoré si vyžadujú hlbšiu parlamentnú diskusiu. My e, v tejto diskusii, tým, že sme nazvali, nazvali túto diskusiu Európu budovanie Európy občanov sme padli do určitej pasce eh, a síce v oblasti tej, že európske územie je územím, kde žijú ľudia, ktorí nemajú európske občianstvo, pretože nie sú občanmi jedného z európskych eh, štátov, ale majú základné práva ktorej súčasťou sú našej krajiny a zajtra ratifikujú Lisabonskú Európsky dohovor ľudských práv. Budeme taktiež tohto súčasťou. Mali by sme teda sa zmieniť aj o týchto občanoch, ktorí nemajú štatút európskych občanov a naše krajiny ich musia uh, chrániť e, e, pojem bezpečnosti je tiež veľmi reštriktívny. Chcela by som riešiť otázku bezpečnosti v rámci konceptu ľudskej bezpečnosti, tak ako e, o tom hovorí OSN. Bola by to väčšia šírka pre naše ambície v rámci Európskej únie a tiež si myslím, že v tomto štokomskom programe chýba zmienka na medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv. A veľmi jednoducho povedané, myslím si, že je tu veľmi dobrá dokumentácia v rámci orgánov OSN, dohovoru o ľudských právach. Agentúra pre základné práva pracovala veľmi dobre. Porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza v mnohých členských krajinách, toto je veľmi dobre zdokumentarizované a to by malo byť základ e, našich snažení. Teda Európa, ktorú chceme vybudovať na základe týchto hodnot, by mala mať za cieľ, a tu končím, e, vyriešiť túto medzeru medzi našimi sľubmi a skutočnou realitou v obrane ľudských práv v Európe. Ďakujem pekne. Stefan Šenach z e, Rakúskeho parlamentu, nech sa páči. Prezident. Vážený pán predseda, prepačte mi prosím švedské predsedníctvo, že to pozitívne teraz veľmi nebudem rozoberať, keďže mám málo času, e, priestor slobody, bezpečnosti a práva. O tom hovoriť nebudem, budem hovoriť o, o tých kritických bodoch. Áno, áno, ste ambiciózni, ale je to veľmi rozporúplné váš štokholmský program. Ja chápem, že je to veľmi zložité, neviete, ako bude situácia e, vyzerať e, do budúcna, takže písať program do budúcna je veľmi zložité. To chápem ale je potrebné, aby sme, kým to uzavrieme, e, tento program e, reštrukturalizovali, aby tu boli jasné plánovacie ciele. Poviem to naozaj len tak stenograficky, zo pár bodov uvediem. Dôležité sú ľudské práva, občianské práva, toto sú základné princípy, ktoré musia byť zakladané v tomto štokholmskom programe. Áno, ale tu nemôžeme zastať účelnovosť e, primeranosť a kontrola, to sú kľúčové body a to chýba v tejto forme. A preto táto architektúra informačného systému, tak ako je plánovaná, nemôže fungovať. To je prvá vec. Druhá vec. Pred rokom sme tu hovorili o migrácii a my staviame nové múry. Keď sa pozriete na eh, tú úpravu vstupu a výstupu z Európskej únie v roku 2000, sme prijali balíček o hraniciach. Ešte to vôbec nebolo zhodnotené a už tu máme nové aktivity v tejto oblasti. A potom prezumcia neviny, obrátenie tohto princípu. Teda vychádza sa z viny a nie z neviny. Je tu mnoho bodov, kde vás naozaj naliehavo prosím, váš švedské predsedníctvo, aby ste si to ešte pozreli, napríklad cirkulárna migrácia, právo zostať na území EÚ. To všetko chýba v tomto dokumente. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Toli z Fínska. luonnos. Ďakujem, pán predseda. Hovoríme o štokholmskom projekte a programe, ktorý odráža mnohé ambície, ktoré Fínsko predložilo už dávnejšie. Štokholmský program ratifikuje kontinuitu toho, čo sme dosiahli v Tampere, aby sme mali potrebné nástroje a dostatočné nástroje, aby sme mohli realizovať naše myšlienky v praxi. Treba gratulovať a zároveň poďakovať švédskému predsedníctvu za jeho vynikajúcu prácu. V dokumente sa stretávajú obrovské významné orientácie a podrobné návrhy konkrétnych a účinných opatrení, aby sme neostali len so slovami na papieri, ktoré sa často nerealizujú v praxi. Práve v súdnej spolupráci a tak ďalej. Vo vnútri potrebujeme práve tieto konkrétne kroky. Tu by som spomenul jednu oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, aby priniesla výsledky a to je otázka azylová a otázka imigrácie, ako aj kontrola našich vonkajších hraníc. Štokholmský program chce zaručiť, aby celá táto imigračná politika a kontroly hraníc vychádzala z návrhu a prác francúzského predsedníctva. Našou prioritou je vytvoriť európsku azylovú politiku do roku 2012. Fínsky parlament venoval pozornosť tomu, že v členských štátoch sa musia rešpektovať naše azylové politiky, pretože to, že každá členská krajina bude príjmať a realizovať ustanovenia spoločenstva v tejto oblasti je dôležité a nestačí len to, aby každá krajina išla svojou cestou, pokiaľ ide o imigráciu a azyl. Je potrebné, aby sme boli koherentní a jednotní. Ďakujem, pán Hefner z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Yes, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Pre krátkosť času Hneď budem hovoriť o tej veci, ktorá ma najviac trápi. Nie je to bežné, že sa takto stretávame s národnými parlamentami v Európskom parlamente. Takéto spoločné sednutia e, nemáme často, hoci znášame čoraz viac zodpovedností v mene tých, ktorí nás volili pokiaľ ide o ďalšie budovanie spoločnej Európy. Hovolte mi hovoriť o jednej veci, e, ktorá súvisí so štokholmským programom, ale nie je tam dostatočne počerknutá. Je to bod účasť na demokratickom živote Európskej únie a tam máme iba štyri riadky v tomto oceku. Chcem jasne povedať, že si myslím, že popri tej veľkej radosti, ktorú všetci vnímame, že 20 rokmi bolo ukončené rozdelenie Európy na dve časti a že Európa e, sa zrástla do jednej jednotnej Európy, že teraz musíme sa postarať o ďalší dôležitý krok pre túto Európsku úniu. Tento krok je ešte pred nami. Ide o to, aby sme z Európy elít sa dostali na úroveň skutočnej Európy občanov. A na to slúži Európska občianská iniciatíva, to taký prvý krok a Uvidíme, či sa nám podarí z tohto nástroja urobiť e, efektívnu vec, e, alebo to bude sa niečo, čo bude iba frustrovať a demotivovať našich občanov ale musíme nájsť také postupy, ktoré povedú k spolupráci nielen inštitúcií, ale aj občanov, aby občania mali možnosť sa obrátiť bezprostredne na nás so svojimi želaniami, so svojimi obavami, aby naozaj mali pocit, že ide o ich Európu, že aj oni sami môžu vplývať na jej budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Pafilis z Grécka. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je ironické, že hovoríme o Európe občanov. Keď eh, si myslíme, že sa presúvame k Európe občanov, tak potom prečo napríklad k takej dôležitej téme, ako je Lisabonská zmluva alebo ústavná zmluva, prečo tam nebolo referendum vo všetkých európskych krajinách? Pravdepodobne viete prečo, pretože niekoľko krajín povedalo nie a Írsko bolo nakoniec prinútené e, hlasovať, až kým nepovedali áno. Je to Európa občanov, je to Európa nadnárodných spoločností. Otázka bezpečnosti a spravodlivosti je presným opakom toho, čo ľudia žiadajú. Zdá sa, že hovoríme o riešení týchto vecí, ale nevidíme žiadny pokrok a slobody a práva sú ľuďom odoberané. Opatrenia, ktoré sa presadzujú, sú um, hrozivé a je to obrovský systém, ktorý v podstate zatieni každého. Koho sa bojíte v Európskej únie? Bojíte sa ľudí? Prečo máte dokumenty, databázy o osobných informáciách? No a potom komunitarizácia trestného práva. Toto je v rozpore so suverennými právami jednotlivých krajín ľudia by to nemali akceptovať. Nemá veľa času, takže na záver, pán predseda, myslíme si, že táto oblasť bezpečnosti, slobody a spravodlivosti si vyžaduje určitú, určitú, určitý inštitucionálny monitoring, aby sme sa vyhli tej barbarskej politike, ktorá sa doteraz praktizovala. E, musíte ľudí presvedčiť, nebojovať proti niečomu. Ďakujem. Slovo dáv, dávam pánovi Lequillerovi z Francúzského národného zhromaždenia. Áno, ďakujem. Chcel by som hneď na začiatku povedať, že úplne podporujem štokholmský program a blahoželám k nemu švedskému predsedníctvu, ako aj komisárovi Žakovi Barotovi. Chcel by som povedať, že som počul všeličo na tomto stretnutí. Niekto je proti e, Národnému parlamentu. Ja chcem povedať, že naopak toto je oblasť, kde, a ja som členom Národného parlamentu, kde je potrebné, aby národné parlamenty a Európsky parlament úzko spolupracovali, pretože od toho závisí európska e, popularita Európskej únie. Keď hovoríme o harmonizácii e, e, práva, o európskom zatýkači, o justičnej spolupráci v oblasti občianskeho práva, o boji proti terorizmu. Tieto témy sa týkajú každého občana Európskej únie a teda miesto toho, aby sme e, boli v rozpore, teda Národný a Európsky parlament, naopak e, potrebujeme spoluprácu a ja vôbec nie som šokovaný v protiklade s niektorými, že Európsky parlament naopak e, má zvýšené právomoci v týchto oblastiach, ale vyžaduje sa tu aj e, spolupráca medzi nami samotnými a myslím si, že v oblasti spoločnej azylovej politiky musíme ísť ešte ďalej v oblasti ochrany žien a detí proti sexuálnemu zneužívaniu musíme ísť ďalej. V oblasti Europolu, Eurojustu tiež, v oblasti Frontexu nemôžeme E, prevádzkovať Schengen, ak neposilníme Frontex. A som úplne za to, že Lisabonská zmluva dáva zvýšené právomoci Európskemu parlamentu, tiež národným parlamentom. Potrebujeme len dobre spolupracovať nielen v probléme subsidiarity, ale aj e, v podstate tohto problému. Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo dávam, dávam pánovi Tavaresovi z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Obrigado, senhor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Trochu sa odkloním od protokolu. A, ale budem sa venovať téme budovať občanov alebo Európu pre občanov. Takýmto spôsobom budeme môcť diskutovať o všetkom, o Europole, o Eurojuste, o Frontexe, o ďalších agentúrách, VISIS a tak ďalej. Aj pre, o, o agentúre pre kontrolu drog. A takýmto spôsobom sa dopracujeme k tej Európe občanov, Niekedy sa snažíme dosiahnuť pokrok v takýchto malých detailoch, ale potom sa nám nepodarí dosiahnuť niečo v tých veľkých projektoch. Tento týždeň e, je pred nami veľká výzva budovať európsku budúcnosť ale my musíme rátať s pomocou našich národných kolegov. Tento týždeň európsky lídry vyberú budúceho predsedu Európskej rady. My tam osobne nebudeme, ale vy, národní poslanci, tam budete zastúpení. Európska tlač hovorí o budúcom predsedovi, a ktorý sa bude vyberať podľa toho, či to bude chcieť alebo nebude chcieť Merkelova alebo Sarkozy ale národné parlamenty a národní poslanci musia hlboko prediskutovať, čo treba urobiť eh, v týchto krajinách pre toho predsedu Európskej rady a tiež uvažovať o tej možnosti, že by to mohla byť aj žena. A to je tá podstatná diskusia, aby sme mohli vybudovať európsku demokraciu, pretože okrem tých skúšok, ktoré musíme absolvovať, je to aj ďalšia skúška, skúška dôvery našich občanov, aby sme videli, či aj národné parlamenty môžu nastoliť dialog so svojimi občanmi alebo budú len vytvárať zákony. Je dôležité, že aby všetko, čo sa robí, aby sa robilo v prospech občanov, tak ako to hovorili aj významní európsky filozofovia. Európsky občania musia byť e, pre nás niečo viacej a keď o tomto všetkom hovoríme, o týchto výzvach, je len takým spôsobom, keď e, vyriešime malé detaily, sa nám podarí vyriešiť aj tie veľké. Ďakujem pekne, pán predseda. A na úvod chcem povedať, že Európsky parlament a národné parlamenty musia byť aktívnejší a spolupráca medzi týmito inštitúciami sa musí etablovať. Podľa mňa to bude e, súťaž, to bude ťažké a myslím si, že úloha parlamentu pravdepodobne sa zníži na hľadanie najnižšieho spoločného menovateľa v obmedzenom balíku základných práv a slobod, riešenie terorizmu, zločin, organizovaného zločinu a obchodovania s ľuďmi, islamizácie, ochrana a vonkajších hraníc Európskej únie. Toto musí byť kľúčom pre túto prácu. Právo na bezpečnosť je nedostatočne zaručené všetkým občanom, podľa mňa. A tento balík, a týmto vzdávam hold tý, tým, ktorí s ním prišli, na nešťastie tento balík e, nedosahuje svoje ciele. Možno, že je príliš ambiciozný, Myslím si, že vízie, ktoré tu vidíme, nie sú dostatočne praktické a podľa mňa e, dôraz treba klásť na podrobnosti, predovšetkým národná citlivosť. Bezpečnosť je niečo, čo ľudia vnímajú e, predovšetkým vo svojej krajine a medzi svojimi ľuďmi, ak Európsky parlament v práci na tomto texte môže dosiahnuť to, že sa tu bude brať do úvahy suverenita členských krajín a odstraní sa e, príliš e, výrazná e, politická korektnosť, tak sa vyhneme nedostatkom v budúcnosti. Ďakujem. Mihaj Nita z Rúmskeho senátu, len 30 sekúnd. Astăzi s-au atins multe puncte foarte... Ďakujem pekne, pán predseda. Predrečníci už hovorili o mnohých dôležitých otázkach, preto mi dovolte, aby som sa koncentroval na jednu vec. je tu potreba chrániť, dodržiavať ľudské práva, ale nesmieme zabúdať ani na potrebu chrániť práva detí. Toto je dôležitý, dôležitá komponenta všeobecných ľudských práv. Mali by sme venovať osobitnú pozornosť ochrane práv detí so zohľadnením vzťahu medzi touto otázkou a otázkou práva občanov na voľný pohyb, na, slobodné, um, na slobodný výber uh, bydliska v členských štátoch EÚ. Deti ktoré pochádzajú z rodín, ktoré sa presťahovali medzi členskými štátmi, mali byť integrované do spoločnosti v hostovskej krajine. Mali by tu byť programy na monitorovanie dodržiavania detský, e, práv detí, hlavne pokiaľ ide o zraniteľné skupiny, e, pokiaľ ide o deti žijúce v chudobe, pretože chudoba a sociálne vylúčenie e, idú proti rozvoju dieťaťa. Musíme vytvoriť také mechanizmy, ktoré pôjdu diskri- proti diskriminácii detí. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A ako posledná pani N z Európskeho parlamentu, nech sa páči. Áno, som síce posledná, ale napriek tomu chcem podotknúť tri veci. Poprvé, dôležitá je harmonizácia práva. Tá musí prebiehať na európskej úrovni, ale musí padnúť jasné rozhodnutie, na akom základe k tomu bude dochádzať. A to zatiaľ nie je jasné, nevyplýva to z tohto dokumentu. Dôležité pre nás je, že k týmto základom musí, platiť, musí patriť e, základ ľudských práv a nesmie dôjsť k zhoršeniu situácie v tejto súvislosti v jednotlivých členských štátoch. Toto je potom všetko zohľadňovať a tiež otázka primeranosti je mimoriadne dôležitá. Druhá vec, Hovorilo sa veľa o Európe občanov a ja by som bola rada, keby to bola aj Európa pristahovalcov, migrantov, to je mimoriadne dôležité. A na to nemáme žiadnu stratégiu v tomto dokumente. Práve naopak, Znova nám tu nalievajú starú kávu, ktorá je už studená, boj proti nelegálnej migrácii, tým sa ďalej nedostaneme. E, politika um, vykazania z územia EÚ. Toto je potrebné napríklad do súladu, s e, ženevským dohovorom. A toto podľa mňa v štokholmskom programe nie je dostatočne rozpracované. pokiaľ ide o plánovanú legislatívu. A tretí bod, áno, platí, že musíme mať spoločnú stratégiu v oblasti bezpečnosti, ale znova otázka primeranosti. Boj proti terorizmu podľa mňa nemôže ísť smerom k obmedzovaniu ľudských práv hlavne pokiaľ ide o sebaúčenie občanov, pokiaľ ide o osobné údaje, tu je potrebné zlepšenie súčasnej situácie. Štokholmský program by e, teda mal obsiahnuť aj tieto veci, ktoré som teraz uviedla. Ďakujem pekne za všetky príspevky, hovorí pán predseda. Dodržali sme takmer náš pridelený čas. A teraz dovolte, aby som vrátil predsedníctvo pánovi Buzekovi. Ďakujem veľmi pekne, pán spolupredseda. Niekoľko informácií, ktoré sú pre nás dôležité. Máme tu tri pracovné skupiny. Jednotka, podpora práv občanov, Európa hodnot a práva, alebo práv. Táto skupina bude zasadať v tejto sále Druhá pracovná skupina Európa spravodlivosti, posilnenie demokratickosti a právnej istoty na európskej, národnej a miestnej úrovni. Táto skupina bude mať sednutie v miestnosti 3C50. Je to miestnosť na rovnakom poschodí oproti hemicyklu. Pracovná skupina číslo 3, ochrana občanov. Európska stratégia pre vnútornú bezpečnosť. Táto skupina zasadne v miestnosti 1A002. Je to pod hemicyklom na prvom poschodí. V rovnakej budove samozrejme. Všetky zasadáčky sú označené šípkami a máte to aj vo vašich materiáloch. Spravodli- spravodajcovia troch pracovných skupín, tých by som požiadal, aby predložili svoje správy, pokiaľ je to možné, v písomnej forme, či už v angličtine alebo vo francúzštine, pretože to sú naše pracovné jazyky. Aby tieto správy predložili na plénum zajtra do obeda, tam sa to bude prezentovať. A o štvrť na 8, 19.15 dnes večer budeme mať oficiálnu večeru. Dovolte mi, aby som vás všetkých pozval na túto večeru 19.15 v súkromných priestoroch poslaneckej reštaurácie. Je to budova oproti tejto budove, teda keď odtiaľ to vidíte, pôjdete doľava. A tiež tam budú šípky, ktoré vás povedú do tejto reštaurácie. To je na dnes všetko. Okrem večery vás ešte dnes, okrem večere vás ešte dnes večer chcem pozvať Teda okrem dnešnej večera chcem ešte pozvať na zatrajšiu plenárku a na pracovné skupiny. A zatiaľ začíname 9.30. Takže dámy a páni, ďakujeme vám a ešte sa dnes večer uvidíme. Thank you very much. What is, what is your...